prestávke Nasledujúcim bodom programu je predloženie návrhu súhrného rozpočtu radov na rozpočtový rok 2010. Vítať na našej sáli vystępującego v imieniu Rady. Je pre mňa veľkou radosťou, že môžem privítať pána Hansa Lindblata, ktorý bude vystupovať za radu. Je E, štátnym tajomníkom na švedskom ministerstve financí. Takisto by som chcel privítať pána Algierdasa Šemetu z Európskej komisie. Chcel by som sa poďakovať obidvom týmto pánom za to, že sa zúčastňujú dnešného dopoludnejšieho zasadnutia. A teraz dávam slovo pánovi Lindbergovi, ktorý bude hovoriť za radu. Tak sa vám Herr talman, ärade parlamentsledamöter. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je mi veľkou cťou dnes vystúpiť tu pred vami. Som veľmi vďačný za to, že mám možnosť predstaviť vám návrh rozpočtu Rady pred Európou. Sú teraz veľké výzvy, hospodárska situácia, sa síce o niečo zlepšila, ako sa pôvodne predpokladalo. Zdá sa, že už e, sa situácia mierne stabilizovala a riziká sa zmenšujú, ale ešte stále máme veľké problémy nezamestnanosti, prehlbujú sa deficity, dlhy. To znamená, že z dlhodobého hľadiska musíme pripravovať e, kvalitné rozpočtové ciele. Ešte mnoho krajín má, se, má pred sebou dlhú cestu predtým, než dosiahnu úroveň vyrovnaného rozpočtu. Demografia bude vyvíjať aj naďalej tlak na rozpočet, ďalej výzvy, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. To všetko si bude žiadať navýšenie zdrojov. To znamená, že rozpočtový plán musí byť namierený práve na tieto budúce výzvy Musíme sa sústraďovať na pridanú hodnotu Európy. Musíme sa snažiť dostať z tejto hospodárskej krízy. A bolo mi povedané, aby som sa postavil. Tak budem musieť sa trošku zohňať, aby som videl na svoje dokumenty. Teda z dlhodobého hľadiska musíme posilniť konkurenceschopnosť Európy. V tejto súvislosti rada schválila tieto priority jednomyselne. Potrebujeme rozpočtovú disciplínu, zdravé rozpočty v jednotlivých krajinách, musíme sústraďovať na výskum, vzdelávanie, infraštruktúru, konkurencieschopnosť, podporovať inovácie a celkovo spoločnosť. A na toto sa sústraďujeme vo svojich návrhoch rozpočtu. Vychádzame z toho, že keď chceme zabezpečiť rast, zamestnanosť a blahobyt spoločnosti, musíme postupovať opatrenie v našich politických krokoch. Sústreďovanie sa na vzdelávanie, na infraštruktúru a na vyrovnanie rozdielov v príjmoch v európskych krajinách. Na to, čo sa chceme sústreďovať, náš návrh je vyrovnaný, ale aj ambiciózny v porovnaní s rokom 2009 v porovnaní s týmto rokom sme navýši, navýšili tento rozpočet o 1,1%, respektíve 4%. Hovorí rečník. A ide tu o tieto oblasti, na ktoré sa chceme predovšetkým sústreďovať. Rozpočet musí zabezpečiť, aby boli možnosti financovania pre politické priority na rok 2010. Európska únia musí byť schopná promptne reagovať na nové aktuálne udalosti, musíme sa sústredovať na vytvorenie európskej predanej hodnoty. Rozpočtová disciplína, a zdravá administratíva, na toto sa musíme sústredovať, inak opäť eh, padneme do priepasti. Je dôležité, aby sme dodržiavali tie maximálne hranice, ktoré sa stanovili, ale tiež, aby sme zachovali flexibilitu a to predovšetkým pre nepredvídateľné udalosti. Náš návrh rozpočtu obsahuje 180 miliónov rozpočtových prostriedkov. Skrátili sme čiastočne tento návrh v porovnaní s návrhom komisie Snažíme sa totiž zabezpečiť, aby programy, ktoré boli naplánované, sa skutočne mohli aj naplniť. To boli naše hlavné kritéria, z ktorých sme vychádzali. Ak dovolíte, teraz sa vyjadrím k jednotlivým kapitolám. Kapitola 1a, výskum a investície, energetické infraštruktúry. V tomto okruhu chceme navýšiť finančné zdroje. Ďalej e, programy na obnovu hospodárskej situácie. Tu sme naprogram, naprogramovali e, programy vo výške 8%, e, respektíve navýšenie vo výške 8%, to znamená, že to už je dosť veľké navýšenie. Teda programy hospodárskej obnovy v jeseni sa ešte k ním budeme musieť vrátiť. Okruh 1b v tomto prípade Rada prijala návrh komisie, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky. Znížili sme mierne tieto rozpočtové prostriedky v porovnaní s predchádzajúcimi návrhmi. Musíme pripomenúť, že to znamená, že tieto platby predsa len budú rásť o 3,2 v porovnaní s rokom 2009. Okruh 2. Tu naplánovala rada navýšenie prostriedkov porovnaní s rokom 2009 4,9 respektíve 9,5 je naplánovaných eh, v oblasti platobných rozpočtových prostriedkov eh, okruh 3. Tu musíme pripustiť nejaké prispôsobenia sa situácii v porovnaní s pôvodným návrhom politika pristahovalectva a s tým súvisia aj Frontex. Tomuto sme sa venovali v tejto oblasti. Potom okruh 4. Tu je veľmi dôležité dodržiavať maximálne hranice a zohľadňovať aj nepredvídateľné udalosti. Rada v tomto prípade garantuje 310 miliónov eur v prvom čítaní. To je isté, že dôležité dodržať ďalej pomoc v prípade katastrof. V tomto prípade sme prijali návrh komisie, pokiaľ ide o politiku bezpečnosti, zahraničnú politiku, tu sme navýšili prostriedky, aby boli k dispozícii všetky potrebné rozpočtové prostriedky. Pokiaľ ide o náklady na administratívu, Hospodárska situácia si vyžaduje isté krátenia v tejto oblasti. Administratíva by nemala narastať eh, rýchlejšie ako inflácia. Inštitúcie potrebujú svoje služby, ktoré potrebujú na svoje fungovanie, ďalej nové agentúry. Na rok 2010 sa v tomto prípade neplánujú. V rokovaniach v júli sa znovu pripomenulo, aké je dôležité je zabezpečiť, aby sa dosiahla zhoda v otázkach rozpočtových prostriedkov, ktoré sú potrebné. Pripomenuli sme, že sme ochotní na pôde rady v politiky nehnuteľností sa priblížiť jeden druhému a na jeseň sa tomu ešte budeme hlbšie venovať. Predtým, ako ukončím svoj prejav, ešte chcem pripomenúť pozitívnu náladu, ktorá vládla a vládne v našich rokovaniach s Európskym parlamentom. Myslím si, že konštruktívna spolupráca je jediným spôsobom, ako môžeme dosiahnuť vyrovnaný rozpočtový postup. Ďakujem pekne, pán zástupca rady za vaše vystúpenie. Rozhodli sme sa, že by ste mali stať pri prezentovaní svojej rady, pretože väčšinou eh, tieto prejavy sú o dosť kratšie. Môžete sa opýtať, prečo ja sedím. Eh, Keď eh, prednášam prejav, tak tiež stojím, ale inak sedím. Ďakujeme pekne za váš zaujímavý prejav. Teraz dáme slovo zástupcovi komisie. Nech sa páči, pán Šemeta. Pán predseda, vážení poslanci, Dámy a páni, je pre mňa veľkou radosťou, že mám túto možnosť eh, dnes do poludnia k vám prehovoriť. Veľmi dobre viem, že prvé etapy eh, rozpočtového postupu hlavne pokiaľ ide o júlové e, zmierovacie konanie. E, všetko toto sa konalo vo veľmi pozitívnej atmosfére, že budeme na tomto môcť stavať aj v následujúcich týždňoch. Ešte stále máme pred sebou e, nejakú cestu, pokiaľ ide o tieto rozpočtové postupy a sú isté dôležité e, veci, na ktorých sa musíme e, dohodnúť, napríklad druhá etapa Európskeho plánu obnovy. A práve preto je veľmi dôležité, aby všetky európske inštitúcie veľmi úzko spolupracovali e, po skutočnej situácii, po prvom čítaní a po vypracovaní predbežného návrhu rozpočtu komisia konštatovala, že zníženia nie sú natoľko tvrdé ako v predchádzajúcich rokoch, ktoré navrhovala rada, ale predsa by som chcel eh, niektoré veci počiarknúť. Eh, komisie je eh, komisia veľmi lutuje, že rada rozhodla, že o 1,8 milióna sa vlastne e, znižia viazané rozpočtové prostriedky. Ide tam hlavne o kapitoly 1 až 4, ide tam vlastne o prioritu v nadväznosti na vytváranie e, pracovných miest a e, v nadväznosti na úlohu, ktorú zohráva Európska únia. Tieto zníženia v nadväznosti na náklady na administratívu a e, pokiaľ ide o linky týkajúce sa výskumu a agentúr, to sú dosť tvrdé zníženia. Namiesto toho, aby sa brala do úvahy špecifická situácia každej agentúry a vlastne e, tieto zníženia boli vo všeobecnosti uplatnené bez ohľadu na úlohy, ktoré daná agentúra e, plní. Pokiaľ ide o Náklady na administratívu. Samozrejme, že e, tieto náklady e, sú veľmi dôležité, hlavne v nadväznosti na patričné programy a výskum a externé akčné kony, činy. A veľmi e, dúfam, že po ďalšom čítaní sa Európskom parlamentu podarí napraviť túto situáciu. Pokiaľ ide o okruh 1b, to sú naozaj polutovania hodné zníženia a e, ľutujeme, že rada takto rozhodla. Dúfame, že budeme mať druhú e, možnosť ešte preskúmať potreby polnohospodárstva a koncom oktobra toto komisia chce predložiť e, ostatným organizáciám. Rozpočtový orgán dostal opravný list v nadväznosti na okruh 4. Hlavné záležitosti, ktoré sú tam počiarknuté. Ďalších 50 miliónov eur a, a v nadväznosti na náklady na administratúru, 60 miliónov e, eur v nadväznosti na palestinskú samozprávu a situáciu v Gáze. Takisto potrebujeme e, zaviesť patričné opatrenia v nadväznosti na banány a e, preferenčný režim, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré dodávajú na trh banany. Ďalších 50 miliónov eur v nadväznosti na viazané rozpočtové prostriedky 20 miliónov Euro v nadväznosti na platobné prostriedky, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Mali by sme sa naozaj snažiť e, o to, aby na decembrovej konferencii o klimatických zmenách e, sme toto patrične presadili. Pod e, okruhom 5 tam bola rada v podstate veľmi skromná a zvýšila len on tento rozpočet o 0,1 v porovnaní s rokom 2009. Toto predsedníctvo zobralo do úvahy, ale e, je nám veľmi ľúto, že administratívny rozpočet komisie bol patričným spôsobom e, zo strany rady znížený. Som presvedčený, že naše rokovania medzi e, tromi inštitúciami, ktoré prebiehajú momentálne, budú konštruktívne a že dosiahneme úspešný výsledok práve vďaka tomuto rozpočtovému postupu. Veľmi pekne ďakujeme pán komisár Čemeda za toto vyhlásenie Európskej komisie. A takisto vám ďakujeme za to, že ste rešpektovali pridelený rečnícky čas. To je pre nás veľmi dôležité. Toto je počiatočná diskusia a hlavná rozprava by mala prebehnúť o pár týždňov potom, ako e, bude vykonaná patričná práca v rozpočtovom výbore. Teraz dávame slovo pánovi Láslavi Šorianovi. Vážený pán predseda, vážený pán štátny tajomník, vážený pán komisár, budem hovoriť v svojom rodnom jazyku, pretože ja verím v tú Európu, že v každom parlamente aj na všetkých, vo eh, všetkých oblastiach verejného života by malo byť prirodzeným eh, právom používať eh, svoj jazyk, vrátanie Slovenska. Dúfal som, že súčasná finančná kríza nepovedie k tomu, že by sa produkcia znižovala a že sa bude zvyšovať nezamestnanosť, ale že budeme mať vlastne dobrú príležitosť na to, aby sme zreformovali rozpočet Európskej únie. Parlament k tomuto zaujal stanovisko už vo februári a my sme e, to privítali s veľkými nádejami a dúfali sme, že Európska rada a Európska komisia e, skutočne e, bude zajedno s našim vyhlásením ale ako vidíme, nie je to možné v jednotlivých e, veciach presadzovať. Samozrejme, že nikto nie je spokojný s rozpočtom, pretože samozrejme prispievanie do rozpočtu je pre jednotlivé členské štáty veľkou záťažou, ale samozrejme, že nám závisí Záleží nám na e, tom, aby sme mali patričnú zamestnanosť, aby sme robili patričné kroky vo výskume. A práve z toho dôvodu by sme nechceli v podstate e, sa stretnúť s takou situáciou, že naši polnohospodári budú čeliť veľkej kríze. Samozrejme, že rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sú stále väčšie a väčšie, namiesto toho, aby boli menšie. Eh, mnohí eh, výskumní pracovníci z Európy dnes pracujú mimo Európy. My sme dúfali, že táto kríza bude istou šancou eh, veci iným spôsobom preštrukturalizovať a že tento rozpočet bude ďaleko efektívnejší. Takisto sme dúfali, že rozpočet, respektíve príjmy do rozpočtu sa nebudú riadiť len patričnými pravidlami a že sa budeme snažiť bojovať proti korupcii, ale takisto sme dúfali, že budeme brať do úvahy aj ktoré, skutočne, ktoré programy nám skutočne poskytujú istú pridanú hodnotu. Čo môžeme teraz robiť? Parlament sa bude snažiť vlastne tento rozpočet tak postaviť, aby tento rozpočet bol e, jasným posolstvom pre našich občanov. Budeme sa snažiť vlastne e, zvýšiť rozpočet v tých oblastiach, ktoré by nám mohli pomôcť prekonať túto krízu. A takisto budeme aj naše myšlienky, pokiaľ ide o um, hospodárenie s rozpočtom a patričným spôsobom presadovať. Takisto musíme brať do úvahy klimatické zmeny.

Ďalším rečníkom je pán predseda výboru pre rozpočet, pán Lamasur. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi na úvod pogratulovať pánovi Šemetovi za jeho potvrdenie včera v menovaní komisára pre rozpočet. Sme presvedčení, že s ním budeme mať rovnako kvalitné vzťahy ako s jeho predchodcom a Želáme mu rovnako skvelú politickú kariéru, ako má pani Grybauskajte. Pán predseda, zažívame obdobie svetovej hospodárskej krízy. Chystá sa veľké diplomatické stretnutie e, a existuje veľká, e, veľké pocity akejsi neistoty aj v EÚ a my chceme k tomu pristupovať v duchu spolupráce. My Lutujeme niektoré návrhy rady, pokiaľ ide o návrh komisie, ale vzhľadom na súčasnú situáciu financií v členských štátov nie je možné v tomto roku ísť oveľa ďalej. Pokiaľ ide o rozpočet 2010, máme povinnosť dosiahnuť výsledky a to dosiahnuť financovanie roku 2010 v rámci plánu oživenia. Vieme, že prerozdelenie finančných prostriedkov bude potrebné a musí byť e, urobené v zmysle tých priorít, ktoré boli rozhodnuté v parlamente a v rade. A okrem roku alebo 2010 e, Európsky parlament by chcel spolupracovať s Európskou komisiou a radou, so švedským aj budúcim španielským predsedníctvom na troch veľkých budúcich cieľoch a témach Samozrejme, ak sa to vyvinie v Írsku, ako si želáme, tak vypracovanie harmonogramu a metód práce, ktoré umožnia aplikáciu Lisabonskej zmluvy. Po druhé, revíziu finančných perspektív zo strednodobého hľadiska, spoločné rozhodnutie o aplikácii viacročného finančného plánu v maji 2006 a dneškom tak došlo k finančnej kríze, k veľkému napätiu v cenách energií, prvotných surovín, potravín. Rokovania o klimatických zmenách došlo k tomu aj, že napríklad dnes už e, žiaľ jasná, e, jasný neúspech Lisabonskej stratégie a teda potrebujeme iné viacročné orientácie. A to bude prvý cieľ alebo prvé pole pôsobnosti novej komisie. E, ďalšia oblasť zdroje financií EÚ. Vieme, že v súčasnej kríze mnohé členské štáty nechcú financovať rozpočet alebo dokonca nemôžu platiť svoje výdavky. Finančné príspevky na ekonomické oživenie budú predstavovať len 3 10 tisíciny z rozpočtu my vieme, že táto záležitosť je veľmi ťažká, ale parlament už 4 roky spolupracuje s národnými parlamentami, aby sme navrhli určité pracovné riešenia a aby tieto začali fungovať od budúceho roku. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi predsedovi výboru pre rozpočet za toto veľmi jasné a presné uvedenie do situácie. A teraz v mene radi. Štátny tajomník Hans nech sa páči, ak by chcel ešte vystúpiť, nech sa páči. Jo, tak sa, just Tak sa mycket, ska bli, bli... Ďakujem pekne. Budem stručný. Z komisie a tiež od parlamentu sme si teraz vypočuli, že máme pred sebou neľahké problémy, ktoré nás čakajú už teraz na jeseň, ale celkom iste sú na stole aj otázky, ktoré sa dajú vyriešiť jednoduchšie. Myslím si, že jedna z najťažších otázok bude zrejme plán hospodárskej obnovy. Ale máme na veľkú nádej, že sa nám to podarí dosiahnuť. Ďalšou otázkou, ktorou sa musíme zaoberať, z krátkodobého hľadiska, ale isté, že aj z dlhodobého hľadiska sú otázky, ktoré súvisia s klímou a s financovaním politiky na vyrovnanie s klimatickými zmenami. Ďakujem pekne za to, že som mal možnosť vystúpiť. Ďakujem pekne, pán zástupca rady, štátny tajomník. Ďakujeme pekne za všetky vyjadrenia. Nezabúdajme, že to je naša úvodná rozprava o tomto rozpočte na rok 2010 a Chcel by som zablahoželať pánovi komisárovi k jeho vymenovaniu. Ako komisár z Litvy celkom iste máte pred sebou veľmi slubnú kariéru aj v komisii, aj mimo nej. Vaša predchod, predchodkynia je teraz prezidentkou Litvy. Ako iste viete, ďakujem pekne. Teraz ďalším programom Ďalším bodom na našom programe je vyhlásenie Rady a komisie o otázkach pristahovalectva o úlohe Frontexu a spolupráci medzi členskými štátmi. Naším prvým rečníkom je v mene Rady pán Tobias Bilstrom.